európskeho filmu v digitálnom období. Slovo má teraz pán spravodajca na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, v dnešnom mojom vystúpení bude hrať úlohu film, európsky film. Rok 2014 bol veľkým úspechom európskeho filmového priemyslu. Vypro, vyprodukovali sme 1500 filmov. Je to dvakrát toľko, ako vyrobili Američania Veľkosť, eh, väčšinu európskych eh, filmov prezentujú iba v tej krajine, ktorý film nakrúcajú. Európa je lídrom v produkcie filmov na, na svete, ale nie vždy sa diváci na tento európsky film pozrú. A teraz máme podporiť túto mnohorakosť kultúr a poučiť sa histórii a tradícii našich susedov. A preto v mojej správe je to kľúčový bod. Okrem kina, ktoré podľa všetkého predstavuje najzávažnejšie miesto na projekciu filmov. Máme ešte ďalšie možnosti pozrieť si filmy na internete alebo prostredníctvom videa. Európsky filmový priemysel sa musí usilovať o nové biznisové metódy, o nové distribučné kanály. Ďalej má využívať lepšie audio, audiovizuálne e, cezhraničné e, služby. Máme k dispozícii totiž veľké množstvo platformiem. Európsky priemysel potrebuje stimulujúce prostredie, aby využil svoj kultúrny a hospodársky potenciál, ktorý bude viesť k rozmanitosti tvorby. Jedným z riešením lepšej distribúcie filmov je zvýšenie počtu európskych filmov s titulkami a tiež s dubbingom. Tlmočenie je teraz lacnejšie a je možné kópie dodávať vo viacerých jazykových mutáciách. Veľkú lohu zohrávajú festivály Berlín, Cannes či Karlové Vary alebo e, také ceny ako Lux Prize a tak sa potom európsky film dostáva do celej Európy. Ohromným príkladom je tu poľský film Ida Pavla Pavlovského, ktorý, um, zatiaľ, ktorý najprv v Polsku nebol úspešný a v Polsku začal byť úspešný až vtedy, keď dostal veľa cien v zahraničí preto je pre nás dôležitý taký program, ako je Tvorivá Európa alebo subprogram média, kde dochádza ku financovaniu na regionálnej úrovni alebo teda z rozpočtov členských krajín alebo treba využiť tiež možnosti investičného Európskeho fondu. Veľmi dôležitým bodom správy je výzva k realizácii filmového vzdelávania na všetkých úrovniach už e, e, deti v útlom veku treba e, vzdelávať k vzťahu k filmu. Chcel by som poukázať na dôležitosť archivácie filmov pre budúce pokolenia. Je dôležité, aby sa tu využili podľa možnosti aj legislatívne prostriedky. Záverom chcem povedať, že moja správa je iba začiatkom debaty na tému potenciál európskeho filmu eh, v eh, digitálnom období. Dúfam, že sa to všetko odrazí aj v legislatívnych návrhoch, na ktoré čaká parlament, ale aj celý audiovizuálny sektor. Ďakujem pekne. Pán kolega Venta, kolegyne a kolegovia, mali by sme pracovať vlastne do 11. Ja som povedal, že tu máme kolegov, ktorí už hovorili, tak zostaneme pri dvoch. A bude hovoriť pán e, kolega Kaputo. Pán kolega Kaputo, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Posilnenie Práv duševného vlastníctva je dôležitou otázkou. My predsa chceme posilniť kreatívne kapacity v Európe. Je to dôležité pre filmový svet. Nie je tu iba umelecké a intelektuálne kompetencie. Je tu treba pridať aj hospodárskú zložku, ide tu hospodársky rast do vytvorenia nových pracovných miest, je to niečo, čo podporuje inováciu, digitalizácia a tak ďalej, ale potrebujeme na to autorské práva. Umelci musia mať jasný rámec a musí dostávať odškodnenie v prípade potreby. Isté, že treba podporovať digitalizáciu ale takisto chrániť súkromnú sféru, chrániť práva, ďalej dôležité privodiť harmonizáciu. Ďalej je dôležité, aby sme uvazovali o tom, ako budeme definovať umelecké dielo v roku 2015. Pani kolegyňa Adinolfi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. vidíme, aké problémy majú tí, ktorí pôsobia, pôsobia v tejto oblasti. Európska komisia doteraz nedala účinné odpovede. My by sme mali celý systém podporovať a mali by sme rátať aj s výnimkami. V Taliansku je to tak, že za výrobu sa dáva istý obnos na Volta Disneyho, ale tu je to kvalitatívna výroba na to, aby sa dala vysielať v našich kanáloch. Našou snahou musí byť chrániť európsku kultúru, a podporujeme tu naozaj jednotný digitálny trh. Ďakujeme pekne, tým sme ukončili systém KHDI a dávam slovo pánovi komisárovi. Ďakujem za slovo, komisia víta podporu Európskeho filmového sektoru. A taktiež by som chcel poďakovať vážnou pánu Ventovi za jeho dokument. Je to v súlade s diagnozou Komisie Európskeho poľnohospodárskeho sektoru a taktiež e, s našim oznámením z maja, 14. E, mája. My oceňujeme e, v podstate bohatosť európskeho filmového sektora avšak e, e, nedostávajú sa tieto filmy, filmy k dostatočne e, širokej verejno, verejnosti, tak ako americké filmy. A samozrejme, sú tu rôzne faktory, prečo toto je takto. To je napríklad lingvistická kultúrna rôznorodosť, alebo aj to, že väčšinou tieto firmy sú financované z regionálnych a národných e, zdrojov a taktiež je málo firiem, ktoré v tomto sektor na európskom trhu. Je potreba podporiť európsky filmový sektor a zožať prínos, ktorý potom to e, prinesie Máme Európske filmové fórum, ktoré má premostiť v podstate medzeru medzi európskym filmom a európskym publikom budú prebiehať konferencie a malých skupinách na rôznych miestach. Bude sa hovoriť o celkovej účinnosti politiky v oblasti podpory kinematografie, či už regionálnej, národnej alebo európskej. Bude sa hovoriť o um, obchodných modeloch, bude sa hovoriť o digitálnej revolúcii, o nových modeloch, ktoré majú šíriť osvetu. Bude sa stimulovať dialog v rámci audiovizuálneho sektora, taktiež sa nám tu blíži E, reforma autorských práv, všetko toto v rámci našej, e, spra- našej stratégie jednotného digitálneho trhu. Prebehnú to teda stretnutia expertov, workshopy a tak ďalej. No a potom výsledky budú zdieľané e, v poslednom štvrť roku budúceho roka v Bruseli. To budete na všetci pozvaní. Taktiež by som chcel pripomenúť náš program Kreatívna Európa, ktorý naďalej bude hrať kľúčovú úlohu pri distribúcii a e, šírení európskeho filmu za hranicami Európy. Taktiež e, sa e, budú podporovať služby videa na požiadanie, televízne vysielanie, taktiež sa budú filmy paralelne premietať vo viacerých e, kínach. Nástroj Kreatívna Európa dáva k dispozícii prostriedky na mobilizáciu súkromných investícií, tak by sme boli, aby boli film, filmy, filmový sektor menej závislý od e, štátneho financovania. Spustili sme teda tento nový finančný nástroj, aby to podporilo uh, alebo bude spustiť tento nástroj na začiatku budúceho roka, aby podporoval malé stredné podniky po sebe, etc. V tejto oblasti to všetko je potrebné tak, aby kreatívny sektor, ako napríklad filmový sektor, bol e, v podstate v predných e, líniách a komisia naďalej vám teda ponúka svoju podporu v rámci tohto procesu. Ďakujeme, pán komisár.